My sa tešíme na rámcový návrh komisie, čo sa týka um, krízového mechanizmu, ktorý by mal byť predložený budúci mesiac. Um. Ďakujem pekne, pán Kelam. A teraz prejdeme k spontánnej časti našej rozpravy. A ako prvá dostáva slovo pani Basesku.